Okay, uh, good afternoon everybody. Dobre popoludne všetkým prajem. Je mi ľúto, že začíname neskôr, ako bolo plánované, lebo sme sa zaoberali procedurálnymi otázkami tu za predsedníckým stolom. A teraz sa budeme venovať diskusiám a správam. Budeme sa venovať ochrane obetiam pred zločinmi, na tomto zasadnutí, spoločnom zasadnutí výborov LIBE a FAM. A budeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch k tejto tematike. Keďže dva výbory sa zaoberajú touto tematikou, treba povedať, že výsledkom bude hodnotný príspevok k ochrane obetiam trestných činov. Teraz dám slovo eh, správodajcovi, aby odprezentoval výsledok rokovaní a chcel by som zdôrazniť, že spolupráca medzi dvoma spravodajcami a teda medzi dvoma výbormi bola naozaj výborná. Ďakujem vám. A teraz dám slovo správodajcom. Môžete sa dohodnúť, kto začne prvý. Je pre mňa potešením byť tu s vami na tomto dôležitom spoločnom stretnutí. Vidíte, že je pred nami veľký problém, ktorý riešime. Aj v Libe som to už hovorila pretože tieto dva výbory sa zaoberajú inými uhlami pohľadu na tú istú zložitú problematiku. V tomto parlamente je možné sa zhodnúť aj na takýchto komplikovaných záležitostiach. Máme tu zo pár poslancov z Libe, ale keďže poslanci Líbe musia zasadať ešte pri inej príležitosti. Je ich tu naozaj len zo pár. A odprezentujeme vám e, túto správu. Je mi ľúto, že to nemôžeme urobiť náležitým postupom, pretože sú to veľké témy. A ľudia by mali prísť si vypočuť obsah tejto správy, Takže nie je to ten najsprávnejší spôsob. Nikomu nechcem nič vyčítať, nikoho neobvinujem, ale chcela som to spomenúť, že by sa to malo urobiť náležitým spôsobom takéto zásadné témy. Pracovali sme v duchu spolupráce, to spomeniem aj v správe. Všetkým poradcom, tieňovým spravodajcom, všetkým ľuďom zo sekretariátu by som takisto chcela vysloviť svoju vďaku. Tieňoví spravodajcovia sú tu dnes mimochodom tiež s nami a pomohli nám so stanoviskami a na, námetmi. Takže ak chcete začať s predstavením správy, nech sa páči. Toto už je druhé predstavenie tejto správy. Už bolo štvrté kolo trialógu k tejto tematike, bolo včera a v úzkej spolupráci s tieňovými spravodajcami sme sa pokúšali urobiť krok vpred vo všetkých dôležitých témach, ktoré boli nastolené a na ktoré sme dostali mandát. Pokúšali sme sa nájsť ten najlepší možný kompromis. Takže vám teraz odprezentujem tie články, na ktorých ešte stále pracujeme, na ktorých sme nedospeli k zhode s ktorými sú ešte stále problémy. Väčšina článkov, o ktorých sme predtým mali, napríklad jednotka, trojka, s ktorými sme predtým mali problémy, už sa vyriešili 25, 18, 17, 11. Tie boli ďalšie, ktoré už sa vyriešili. Ale sú problémy s článkom číslo 2 a je to článok, ktorý obsahuje definície. Sú tu dve, dve definície, rodovo podmienené násilie a násilie v blízkych vzťahoch. Tam my máme iný názor ako rada. Už sme, si, už sme o tom niekoľkokrát hovorili, vyjednávali sme, rokovali sme. na základe princípu, že neuzavrieme túto tematiku, ak sa nezhodneme na úplne všetkých témach. Takže tieto dve definície treba prepracovať. Používame ich v článkoch 8, 28, 25 a ďalších a v úvodných ustanoveniach. Tieto definície, na ktoré sa odvolávame, musia byť naozaj dobre prepracované, lebo by to bolo veľmi, bola by to veľmi nekvalitná právna norma, keby sme sa odvolávali na nepresnú definíciu, ktorá je možné ambivalentne interpretovať. Takže je podľa nás lepšie operovať na základe tých istých definícií, na ktorých sa zhodneme, a hneď od začiatku treba veci vyjasniť, aby bol zákon čistý, jasný. Články 8 a 8a. Tie sa týkajú práva na e, služby pre obete trestných činov. Rozdelili sme to na dve časti. Osmička teraz hovorí o práve na prístup k službám pre obete trestných činov a 8a je o podpore pre obete trestných činov a v článku 8 boli veci už radou akceptované a teraz pracujeme na článku 8a. Ak sa pamätáte, ten hovorí o osobných charakteristikách osôb, ktoré treba brať do úvahy, aby sa rozhodlo, aký druh podpory treba, podporných služieb treba pod, poskytnúť a aký druh špecializovaných služieb treba poskytnúť týmto obetiam trestných činov. Máme problém s radou, ktorá neprijala to, že chceme poskytnúť obetiam aj psychologickú a emocionálnu podporu. Emocionálna podpora je dosť nejasné znenie. Neviem, čo si pod tým predstaviť. Človek by si pod tým mohol predstaviť eh, množstvo aktivít alebo žiadne aktivity od čistého povzbudzovania až po oficiálne služby. My by sme dali prednosť slovu psychologické služby alebo podpora psychologom alebo špecializovaný psycholog, ktorý poskytuje služby, takéto znenie. A chceme zmeniť e, názor rady v tejto veci. Predpokladá sa, že členské štáty budú podporovať a e, budú robiť reklamu istým službám, teda šíriť informovanosť o istých špecializovaných službách a to by mal byť minimálny štandard. Hovoríme napríklad o hm, lekárskom a forenznom vyšetrení o tom, že môžu byť zariadenia pre bývanie obeti trestných činov a špecializovaná podpora obetiam, ktoré utrpeli škodu na základe rodovej, na základe sexuálnych trestných činov, rodovo zafarbených trestných činov. Takže na tomto stále ešte pracujeme a dúfame, že sa nám podarí zapracovať všetky návrhy, ktoré prišli z parlamentu. Teraz chcem hovoriť o článku 21. ktorý spôsobuje problémy. Je to o individuálnom posúdení, kde sú zoznamy kritérií a špecifické kategórie. Vo všeobecnosti e, sa vždy odvolávajú na tieto kategórie a zoznamy. E, akceptovali sa už kategórie a rada akceptovala aj zoznamy pre posúdenia, ale neakceptovala zatiaľ rozličné kategórie obete obchodovania s ľuďmi, organizovaného zločinu, rodovo zafarbených trestných činov, sexuálneho vykorisťovania a násilie proti osobám s postihnutím. A teraz chceme navrhnúť kompromisný text, v ktorom sa hovorí o zozname kritérií, ako ich navrhol parlament, ale zároveň kontexte individuálnych posúdení pripravujeme tri nové odseky a v tých odsekoch navrhneme, aby sa venovala zvláštna pozornosť takým obetiam, ktoré utrpeli veľkú škodu, pretože trestný čin proti ním bol mimoriadne závažný. A potom sú to obete, zločiny, proti ktorým boli zafarbené diskriminačne alebo e, iným spôsobom, boli zhoršené a takisto zločiny proti osobám, ktoré závisia, ktoré sú závislé od páchateľa, to bola ďalšia zvláštna skupina osôb, ktoré takto vyčlenil parlament. Teraz k článku 22, ktorý by nemal byť až takou zásadnou vecou, dokonca aj rada uznala, že tu ide len o vynechávku, nedorozumenie. A je tu o právo na ochranu osôb, ktoré majú špeciálne potreby, a to počas e, trestného konania. A znova sa to týka obetí sexuálneho násilia, rodovo zafarbeného násilia a násilných činov v blízkych vzťahoch. Toto sa tam vložilo na požiadavku e, ľudí, ktorí majú vzťahy s osobami rovnakého pohľavia, čiže tam by rodovo potvrbené násilie nepokrylo všetky možnosti, ale je to len technikalita, treba to tam sformulovať tak, aby to zahrňalo všetky blízke vzťahy. Podporujú nás v týchto aktivitách takto sformulovaných aj ľudia z komisie. Sú tu niektoré veci, ktoré sú predmetom znepokojenia členských štátov, napríklad rodovo potvrdené násilie a ďalšie veci, ktoré bude, ktoré vám odprezentuje môj kolega Jiménez a tieňoví správodajcovia, ale dúfam, že ten silný mandát, ktorý sme, ste pre nás odhlasovali, nám umožní odprezentovať e, razantné stanovisko parlamentu, aby sme mohli naozaj iba s drobnými kompromismi završiť úspešne toto dielo. Ďakujem. Ďakujem pekne, Antonia. Eh, no a budem teda pokračovať eh, po španielsky. Rada by som povedala, že spravodlivosť je prioritou všetkých občanov, hlavne pokiaľ ide o spravodlivosť voči obetiam, ktoré majú problém, že najviac trpia vo všetkých členských štátoch je potreba, aby je potrebné, aby existovali spravodlivé systémy, systémy pre spravodlivosť. Súčasná smernica musí nielen brániť práva obeti a ich rodiny príslušníkov a ich aj podporovať, ale tiež musí pomáhať európskym občanom vytvárať dôveru súčasný európsky súdny a právny systém stanovením minimálnych noriem pretože sa snažíme, alebo rada sa snaží, to, čo sa snaží urobiť. Čiže chceme povedať, že s pomocou všetkých vás sme sa snažili prispieť k tejto e, smernici a snažili sme sa túto národnú legislatívu trošku pozdvihnúť a harmonizovať. Tá návrha má veľmi dôležitý bod, je to právo na e, oboznamenie sa so spisom, takisto právo na tlmočníka, prekladateľa, takisto e, právo na ochranu obete, takisto na právne zastupovanie a na e, trestné vyšetrovanie. Vzhľadom na toto všetko chcem povedať, že e, táto smernica sa nachádza v veľmi ťažkom bode. Včera sme mali už štvrtý trialog, ktorý bol veľmi napätý, kde bolo dánske predsedníctvo Poďakovali sme za ich flexibilitu a za veľké úsilie, ktoré sa snažili vyvinúť, takisto aj strane komisie ktorá poprvýkrát e, nás e, podporila. E, je tu zásadné právo pre každú obeď, ktorá je v nebezpečenstve. Tá je, to je zakomponované v článku 5, právo na oboznamenie sa so spisom, potom 7, právo na tlmočenie a preklad a potom 10, právo obeti na to, aby sa revidoval jeho prípad, pokiaľ sa rozhodne neprejednávať túto záležitosť. Myslím, že tieto práva nemôžu byť v žiadnom prípade obmedzené, pretože je veľa krajín, ktoré žiadajú takéto obmedzenie, napríklad právo odvolať sa. Takže potrebujeme takú smernicu, ktorá by nemala byť krokom vzad. Podľa dánskeho predsedníctva sú niektoré členské štáty sú veľmi znepokojené e, tým základným nými právami obete a to, či obeť má zohrávať úlohu, pokiaľ ide o jej účasť na trestnom konaní. Preto my chápeme teda e, to, tie obavy rady, pretože oni hovoria, že je viacero menších trestných činov, kde nie je vôbec dôležité, aby táto e, táto vec tu bola zakomponovaná. Ale my sa domnievame, že sú aj iné vážnejšie trestné činy, ktorých je väčšina, kde obeď môže tiež treba požiadať, že nechce sa účastniť na trestnom konaní. Ak jej želanie nebude akceptované, tak myslím, že uh, mali by sme uh, si uvedomiť, že ide o vážnu vec, takisto tie treba brániť právo na tlmočenie, preklad a právo na informovanie sa alebo na nahliadnutie do spisu. Potom, čo pokiaľ ide o článok 21, je to horizontálna správa, kde žiadna obeď nie je nižšie postavená ako tá druhá. Je potrebné, aby takisto aj toto právo bolo zaručené. Domnievam sa, že potrebujeme, keď hovoríme o tomto zozname práv, ktorá, ktorý spôsobuje problém viacerým krajinám vrátane niektorých našich eh, členov, ktorých určite eh, sa budú k tomu vyjadrovať. My chceme povedať, že nikdy sme nechceli robiť e, takéto mm, rozdelenie obetí, ktoré sú dôležitejšie, ktoré sú menej dôležité. Všetky, dieť, všetky obete sú si rovnocenné. Je potrebné toto obeťam povedať, je potrebné si uvedomiť, e, že napríklad obeť terorizmu, ktorá môže byť stíhaná alebo môže byť stíhaná za uh, trestný ktorá, ktorý pachateľ je stíhaný za trestný čin a tak ďalej. Mali by sme túto referenciu tu spomenúť, mohli by sme spomenúť eh, takéto prípady, aby sme dospeli k tej najlepšej dohode a mohli by sme mali vypracovať zoznam, kde budeme konkrétne vypichovať takéto príklady takýchto obetí, aby to boli konkrétne prípady, aby takáto referencia sa nestratila z tejto legislatívy. Preto hovoríme o assessment, o individuálnom eh, prehodnotení situácie obete a takisto aj o kritériách, v ktorých situácie, v ktorých sa obete nachádza. Vieme, že tie situácie sú častokrát veľmi zložité, tak ako bolo povedané, napríklad obeď terorizmu, ktoré naozaj je častokrát zastrašované, sú voči nej represálie a tak ďalej eh, zo strany osôb, ktoré sú alebo pohybujú sa okolo rôznych teroristických buniek, takže naozaj tieto obete poznajú uznanie zo strany spoločnosti a ochranu a myslím si, že v niektorých prípadoch tá ochrana je naozaj zásadná. Potom tu máme ďalšie iné trestné činy, ktoré majú svoje špecifickosti a takisto je potrebné tieto prípady ošetriť v rámci tohto zoznamu, ako aj e, e, zohľadniť ich schopnosti alebo ich možnosti, napríklad deti Deti by sa mali konkrétne, o deťoch by to malo byť konkrétne sa zmieňované v rámci tohto návrhu. Keď hovoríme v článku o rôznych štatistikách a údajoch, každý štát v takéto štatistiky a údaje vypracováva, však to nie je porovnateľné. Podľa rady nemôžeme takúto povinnosť udeliť eh, členskému štátu, že musí eh, pristúpiť k výmene informácií, iba keď to bude v ich eh, keď budú ochotní takto e, urobiť. Ale my e, chápeme, že potrebujeme e, čísel, čísla, pokiaľ ide o trestné činy a takisto aj pri aké tieto činy boli spáchané. Pokiaľ ide o počet zločinov a trestných činov, toto je k dispozícii, avšak ja by som chcela vedieť, či táto výmena informácií môže byť ešte ďalej rozšírená, či by to bolo vôbec realizovateľné. A nakoniec by som rada zopakovala a teda poďakovala dánskemu predsedníctvu za ich veľké úsilie, za ich veľkú ochotu nájsť dobrý nástroj a za našu stranu by sme sa snažili a snažili sme sa teda eh, brániť tie naše stanoviska. Domnievam sa, že môžeme tento problém vyriešiť a snažiť sa poskytnúť do rúk obetiam dobrý nástroj, ktorý by mal byť ktorý by ich mal eh, brániť, aby obete mali zabezpečené svoje nároky, svoje práva na území celej EÚ. Ďakujem. Mention, uh... Ďakujem pekne. Tak ako ste povedali, a eh, tak informovali sa nás o veľmi dôležité otázke, ktoré nazývame balíček pre deti, pretože ale možno, že to bolo, veľmi, bolo to teda veľmi úspešné, alebo svojho sme, že vám to nepovedali. Tento balíček eh, bol vnímaný ako veľmi komplexná otázka a väčšina ustanovení je pod záštitou obetí so špecifickými potrebami, ale osobitne tu bol balíček našej kolegyne pani Griesbeck, No a je možno pri deti osobitnými ustanoveniami. Všetko, čo sa týka nielen detí, ale všetkých obetí, tak spadá pod záštitu na základe osobného hodnotenia podľa osobitných eh, potrieb. Dobre, ďakujem pekne. No a ja by som chcel povedať, že ja som veľmi rád, páči sa mi vaša práca, odvádzate vynikajúcu prácu a ja a som presvedčený o tom, že budete obhajovať stanoviska parlamentu. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za vaše snahy a hodiny práce. No a teraz dám slovo komisii, ak má záujem. Dobre, nech sa páči. Pani Belanda Tudina, dobre, ďakujem pekne. Ja som len veľmi stručne chcela dodať, že komisia samozrejme podporuje správu výborov Libe a FAM. Myslím, že mnohé, eh, mnohé z podmienujúcich návrhov sú dôležité na podporu práv obeti, no a členské štáty dokázali niektoré už presadiť. Ešte stále sa musíme vyrovnať s niektorými otázkami, tak ako povedal spravodajca, ale sme presvedčení, že sa nám podarí nájsť dobré riešenie. No a táto smernica je dobrý text, ktorý práva práva práva obeti realizuje, no ale členské štáty to musí implementovať, takže máme pred sebou veľa práce ale som si istá, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz sa um, dostáva zástupca dánskeho predsedníctva. Ďakujem pekne, predseda. V mene predsedníctva by som chcel vyjadriť vďaku uh, spravodajcom tak teraz sa pracovali s ohľadom na veľký záujem dvoch výborov o ochranu práv obeti v Európe. Tak ako už bolo povedané, tak sme už teraz veľa, veľa práce a pri dosahovaní kompromisov v otázkach, ktoré ešte stále rozdielujú radova parlamenta Je tu ešte pár otázok. No a myslím, že sa dá očakávať, že čo skoro dosiahneme kompromis. Ale ešte raz by som chcel poďakovať spravodajcom za ich záujem o tejto témy. Je nepochybné, že sú veľmi dobrí vyjednávači, ale tiež sú veľmi konštruktívni vo svojom prístupe. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz otvoríme diskusiu pre ostatných poslancov, aby sa zúčastnili tejto debaty vymenili si názory. No a ako prvý je na zozname pán Kirkop. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel na úvod poďakovať spravodajcom za ich prácu. Je to iste veľmi dôležité a som rád, že či tomu panuje taký pozitívny prístup ale rovnako by som chcel hovoriť o jednej veci a to je vec, ktorá sa týka obetí a, a trestných činov. Individuálne boli charakteristík pre trestné činy a ich obete sú vždy nevyhnutné. A žiadny trestný čin a jeho prepojenie na obete nie sú nikdy rovnaké. A preto Chcem, aby sme boli opatrní, pozorní, aby sme nevytvárali nejaký až príliš preskriptívny zoznam alebo ne, nevenovali osobitnú pozornosť len jednému druhu, e, či už trestného činu alebo obeti. Už všetci uznávame, že sú tu konkrétne záležitosti týkajúce sa deti. ktoré ak by sme boli príliš preskriptívni, tak stratíme schopnosť poskytovať nevyhnutnú pomoc obeťam. No a preto no, dúfam, že sa nám podarí udržať tú rovnováhu a že sledujeme presné charakteristiky obeti v jednej kategórii, ale že budeme sledovať eh, konkrétne individuálne charakteristiky jednotlivých obetí a rovnako aj trestnej činnosti, a povahy páchateľov trestných činov a všetkých, eh, všetkých eh, obetí. No a to je podľa mňa jediný spôsob, ako poskytnúť adekvátnu pomoc, ktorá bude nevyhnutná a myslím, že to je aj náš zámer poskytnúť takúto pomoc. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pani Latford. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani Grisbeka je teňovou spravodajkyňou ALDE. Ako ja niečo chcem povedať, pretože čo skoro budem musieť odísť na zasadnutie výboru LIBE. Chcela by som len podporiť eh, prácu spravodajcov a ja chcem, aby tá smernica o obeťach bola veľmi silná, výrazná, ale rovnako ostávam realistická. A bude potrebné uzavrieť nejaké kompromisy a chceme dosiahnuť dohodu. No a rovnako myslím, že v článku 7 a v článku 13, článok 7 je o právach na tlmočenie a preklady a článok 13 na právo na náhradu nákladov. A iste otázka, otázka zdrojov je veľmi dôležitá. A otázka, čo je rozumné žiadať členských štátov, aby pokrývali. No a v texte bola veta, že rada, alebo ktorú uviedla rada a hovorila sa tam o tom, aby obete dostali túto podporu v súlade s úlohou v systéme trestnej spravodlivosti. A ja súhlasím s týmto znením, s týmto tvrdením, že, že to nahradí za vetu za ich aktívnu účasť v trestnoprávnych konaniach. No a myslím, že nejaké znenie, ktoré by uznalo, že je rozdiel medzi obeťou, e, ktorá sa aktívne zapája do konania a obeťou, ktorá nie, je oprávnené z hľadiska určenia toho, aké povinnosti má členský štát pri poskytovaní tlmočenia prekladov a náhrade nákladov. Istotne, teraz tiež v rozpočte pre právnu pomoc e, pre podozrivých obhajovcov e, zaznamenáva veľké škrty a šetrenie, minimálne v našej krajine, ale myslím, že podobne to je aj inde. Čiže máme iba obmedzený počet finančných prostriedkov. A preto myslím, že je rozumné povedať, že povinnosti voči obeťam, ktorá sa aktívne zapája do konania a to, ktorá nie, musia byť, musí byť rozdielna. No a či štát má nejakú povinnosť eh, zaplatiť peniaze, aby im pomohol, alebo nariadiť náklady, to je už podľa mňa iná vec. Takže niečo podobné to, je to v súlade s ich úlohou v procese výkonu trestnej spravodlivosti. Takže v súlade s ich úlohou v trestnoprávnom konaní a nie akékoľvek obete bez toho, že by hrali aktívnu účasť. Čiže ja by som chcela požiadať, aby sme mali takýto realistický prístup a tomu, čo je rozumné, za čo by členské štáty mali brať účet. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pani Griesbeck. Sí, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poblahoželať za túto úžasnú zložitú prácu, ktorú viedli naše dve spoluspravodajky. znova chcem vyzvihnúť to, ako sme to už predtým spomenuli, tú kvalitu práce na týchto dvoch výboroch, LIBE ako aj Fam, aj keď e, v, sme mali to trošku náročné, pokiaľ ide o pracovný e, čas, pretože my sme zasadali obidva výbory dnes po obede, takže veľmi ťažko sa to dalo zosúľadiť. V každom prípade chcem poďakovať za ich neúnavnú prácu. Je potrebné ju obdivovať a ďakujem za ich efektívnosť. Majú, majú absolútnu podporu až e, do toho momentu, kedy sa nám podarí dosiahnuť e, dohoda, tak e, ako ste spomenuli, ide o veľmi zaujímavú tému, ktorá sa týka niekoľko miliónov európskych občanov, pretože viac menej odhadujeme asi na 15 ľudí, ktorí by sa mohli stať obeťami alebo ktorých by sa mohol vlastne tento právny predpis týkať. A myslím, že vzhľadom na tok, neunavný tok, neustály tok európskej legislatívy ide vlastne o text, ktorý by mal prvoplánovo zaujímať našich európskych občanov. Čiže ak chceme zabezpečiť túto rovnováhu, hovoriť o obetiach, to je skvelá myšlienka, veľmi dôležitá myšlienka a zásadná vec pre trestnoprávne opatrenia a v trestnoprávnej oblasti. Chcela by som sa teraz vrátiť k článkom, ktoré boli pred chvíľočkou spomenuté, ktoré môžu byť ešte predmetom rokovaní. Obzvlášť všetko to, čo sa týka balíčka práva na obhajobu, článok 5 a 10, ktoré boli prediskutované počas 4. trialógu včera. A takisto podporiť váš postoj, ktorý spočíva v tom, že chceme povedať, že ak e, znovu prepíšeme celú smernicu, tak e, to potom prispieje k tomu, aby sme pokročili na ceste k oveľa väčšej obhajobe alebo väčšej ochrane obeti a nie, aby sme urobili krok e, vzad. Čiže vy a ja, všetci, ktorí prináležíme k rôznym politickým frakciám, sme opätovne pripravení prediskutovať túto legislatívu. Tak, ako to pripomenul na, no naša spoluspravodajkyňa, ja vítam zohľadnenie špecifickej ochrany detí, ktoré, ktorú nachádzam v mnohých eh, pozmeňujúcich návrhoch. Najprv eh, v tom dodatku k tej prvej, v tom prvom článku smernice, čiže možnosť mať eh, oce, ktorý by pripomínal princíp zvýšenej ochrany pre deti s tým, že sa zdôrazní, že je tu vysoký záujem Deti, ktorí musí byť vždy zohľadnení, A aj keď tento článok je prvý, myslím, že by bol byť prepracovaný. A tento princíp je zaznamenaný a myslím, že to bola veľmi dobrá vec. Pokiaľ ide o kompromis, ktorý ste veľmi ťažko vyrokovali k článku 23, k tomu trestnoprávnemu konaniu, myslím, že to je veľmi dôležité s tým, že sa zohľadnilo to, čo ste pred chvíľočkou pripomenuli, že tie štandardy, ktoré sú hlásané Radou Európy, pokiaľ ide o článok 22, tieto štandardy boli integrálne zapracované a budú sa aplikovať na všetky obete, ktoré majú špecifické potreby, čiže vlastne počet konaní obmedzený na to minimálne alebo striktné minimum, hlavne pokiaľ ide o deti. A takisto tento princíp, ktorý aspoň za mňa mi ležal veľmi na srdci vzdelávanie odborníkov, pokiaľ ide o konanie samotných pojednávaní. To isté platí pre kompromis článku 24 ohľadom vzdelávania osôb, ktorí musia mať za sebou špecifické školenie, ktoré sa potom starajú o tieto obete. Takže viac menej ide o ten personálny, špecifický, vyškolený personál, ktorý potrebujeme tam mať, nie len o sudcov, ktorí sa venujú ochrane práv obetiam, ale takisto aj všetky osoby, ktoré sa dostávajú do styku s obeťami. Myslím, že to je veľmi dôležitý pokrok, takže ide o personál tak policie, ako aj prokuratúry, súdov, prvej pomoci, advokátov. Myslím, že toto je veľký pokrok oproti tomu predchádzajúcemu textu. A nakoniec, na záver, budete mať absolútnu podporu celej našej politické frakcie k tým nevyriešeným otázkam, pokiaľ ide o článok napríklad 21, o tom prehodnotení jednotlivých kategórií, ktoré si myslím, že je to ešte veľmi obťažná otázka, že na tom budeme ešte tvrdo pracovať. A preto by som chcela zopakovať, ako bola táto práca veľmi technická, veľmi obťažná, ale už teraz si uvedomujeme, aká zložitá je a bude aj v budúcnosti. Ďakujem. And, uh, I have now put up myself to speak, speaking list, and, but I will do my intervention. Ja by som hovoril po švedsky. Dovolím si vás poprosiť, aby ste si nasadili sluchadla, hovorí predseda. A Samozrejme by som mohol aj začať spievať chvály na našich spravodajcov, na naše spravodajkyne, ale nehovorím tu teraz vo, v úlohe tieňového spravodajcu. Tak či tak si myslím, že odviedli vynikajúcu prácu. Naozaj sme napredovali milovými krokmi. Chcem hovoriť o dvoch konkrétnych veciach. Pri článku 8 si aj tak stále myslím, že návrh ktorý predložil výbor, je oveľa lepší. A ak teraz budeme sa rozhodovať, ktorý návrh je lepší, návrh nášho výboru je lepší, návrh komisie je, tretí, je druhý najlepší a návrh komisie je až tretí v poradí, takže z hľadiska z zapracovania rodového hľadiska to vyzerá takto. Ja si myslím, že parlament naj, jasnejšie e, sformuloval, o čom to celé je. Myslím si, že väčšina nášho výboru má takýto pocit. V článku 2, čo sa týka definícií, ak nemáme jasne zadefinovanú rodovo potvarbenú násilie, tak potom ani neuvidíme dobré výsledky tejto právnej normy uplatňovanej v praxi. Termín rodovo motivované násilie, rodovo zafarbené násilie e, potom nám nebude na nič, lebo nepomôže v žiadnej veci. A keď sa pozrieme na pozadie celej veci, komisia až tak nechce predkladať smernicu o násilí mužov voči ženám. Sú to aspekty, ktoré však treba mať zapracované. V definíciách je vidno, že článok 2 má vo výbore veľkú podporu. Naozaj treba zadefinovať náležitým spôsobom rodovo motivované násilie. Ja vám plne dôverujem, Dúfam, že Rada a komisia sa dohodnú a preberú vaše stanoviska, vezmu si ich za svoje. Pretože aj výbory LIBE, aj FAM sú presvedčené, že toto je naozaj zásadná otázka, vec zásadného významu. Teraz má slovo pani Pérez, hovorí predsedajúci. Myslím, že je veľmi dôležité a myslím si, že aj úloha mojej mamy bola veľmi dôležitá, ale moje priezvisko je Garcia, ale ja som totižto Garcia Perez. U nás v Španielsku máme dve priezviska, jednu, jednu po otcovi a druhé po mame. Chcem vám teda povedať, aby ste eh, eh, ma volali obidvoma priezviskami, ale pokiaľ ide teraz o pripomienku k obsahu tejto diskusie, eh, za prítomnosti danského predsedníctva včera sme sa zúčastnili, boli tam spravodajcovia, boli tam tieňoví spravodajcia, tie rokovania boli veľmi ťažké. A chcem vás poprosiť ako kolegov, aby ste, ako aj zastupcovia ďalších výborov, je to, dali ste nám do rúk vašu dôveru. Tieto rokovania boli veľmi ťažké Veľmi dobre viete, aký je väčšinový postoj eh, týchto výborov a takisto aj tá línia, ktorú predložil eh, predseda. A pre nás je to otázka, ktorá je naozaj zásadná. A to definovať eh, obete rodovej násilia, alebo teda sexuálneho násilia. A boli tu veci, ktorých sa nechceme vzdať. Myslím, že máme za sebou veľmi dobrú prácu. Vítam ju, ďakujem za... A myslím, že sme splnili vašu dôveru, ktorú ste nám vložili do rúk. Ale ak chceme ešte e, vyriešiť e, zvyšné otázky, tak je potrebné vyriešiť otázky, ktoré sa týkajú obeti sexuálneho násilia a teda musíme zostať pevnými v tom našom postoji, v tom našom stanovisku a dúfam, že dosiahneme dohodu s radou aby sme splnili tak cieľ, ktorý sme si stanovili ako parlament. Ďakujem. Thank you very much, Ms. Ďakujem vám, pani Garcia Pérez. Budem dbať na svoje spôsoby v budúcnosti a budem vás oslavovať náležitým spôsobom, sľubujem. A teraz záverečné slovo spravodajkyne. Poprosím vás. Ja začnem. Začnem s tou najťažšou témou rodovo podmieneného násilia a násilia v blízkych vzťahoch. Rada je prítomná, takže vidíte, že tie nevyspravodajcovia si naozaj vzali veci za svoje a oba výbory naozaj veľmi podporujú to, aby sme tieto dve definície vyšpecifikovali to sú definície týchto dvoch konkrétnych zločinov. Preto toľko trváme na našom stanovisku. Aj komisia, totiž to, aj my sme našli medzery v národných legislatívach v tejto veci a takisto v praxi. Pretože tu ide často o zanedbávanie alebo diskrimináciu voči osobám, ktoré sú obeťami týchto dvoch trestných činov, ktoré, o ktorých definíciách hovoríme a používame, odvolávame sa na túto definíciu v celej smernici. Dúfam, že budete mať dobrú vôľu spolu s komisiou, aby v článku 2 alebo niekde inde boli uvedené predmetné definície. Dúfam, že nájdeme správne riešenie. Myslím si, že silná vôľa oboch výborov nášho parlamentu bola preukázaná. Želáme si tieto definície mať zaradené. Teraz k článku 7 to je balíček spolu s peťkou a s desiatkou. Moja kolegyňa, kolegyňa Sara Latford tu práve nie je, ale treba vziať do úvahy nákladovú efektívnosť a finančný dopad. A preto sa pokúšame, kedykoľvek je to možné, bez toho, že by sme vytvárali dvojité štandardy, brať do úvahy úlohu zločinov v celých v týchto postupoch, nielen v 5, 7 a 10, ale aj v ďalších článkoch ktoré berieme do úvahy. Čo sa týka školení a vzdelávania, je to článok 24. Je to jeden z mála textov, kedy dokonca i rada významne zvýšila kvalitu textu, znenia. A zhodli sme sa takmer bez problémov, že naozaj kvalitné školenia sú dôležité pre všetkých zainteresovaných a všetko to smeruje k tomu, aby obete trestných činov, potreby obeti trestných činov boli naplnené. Aj členské štáty uznávajú, že táto spolupráca bola výborná. A ešte raz budeme mať trialog, a to 7. júna, to bude posledné kolo. Dúfame, že nájdeme dobré riešenie. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu erudíciu, našim politickým poradcom, našim asistentom poslankyniam, poslancom, tieňovým spravodajcom, každý, kto sa zúčastňoval na technickej úrovni na tvorbe tohto dokumentu, každý, kto nám pomáhal s kompromisnými textmi v tých veciach, ktoré si na začiatku sme si nevedeli ani predstaviť, že sa zhodneme, že nájdeme riešenie. Také boli protirečivé a dúfame, že v ďalšom kole urobíme riadny krok vpred, aby sme boli schopní završiť práce na tom, tejto právnej norme a apelujeme na radu. Pamätajte, že sú záležitosti, kedy by poslankyne a poslanci dali prednosť tomu, aby počas vášho predsedníctva sa našlo riešenie v týchto veciach a bolo by dobre vysvetliť ostatným členským štátom, aké dôležité to je a aké užitočné by bolo pre členské štáty, keby táto e, prierezová legislatíva celoplošne platila v Európe. Ďakujem, hovorí predseda. Ďakujem spravodajkyniam. E, prepačte ešte, ešte vy. Druhá spravodajkynia. Myslím si, že tá správa, ktorú výbor eh, predložil, bol veľmi, bola veľmi jasná, vždy hovorila o práve na eh, informácie pre všetky obete nezávislosti na úlohe, ktorú zohrávali v rámci pojednávania v rámci súdneho procesu a parlament teda vždy chcel v tomto zmysle aj sa týmto riadiť a chcem poďakovať eh, výboru LIBE, ktorý mi vždy pomohol, podporil takisto aj výboru FAM, že sa nám podarilo dosiahnuť k takejto dohode v tejto otázke. Takisto chápeme znepokojenie pána Kirchhoffa, takisto pani Lupford a vidíme, že sú tu niektoré členské štáty, obzvlášť aj Spojené kráľovstvo práve kvôli tomu, že sú tu prítomní, ktorí nám vyjadrili svoje obavy, že téma nákladov je veľmi dôležitá, avšak nemôžeme teraz obeti ohraničiť ich práva. Myslím si, že toto je nádej pre milióny obyvateľov táto správa pre tých, ktorí sú obeťami a ktorí sa nimi stanú. My máme tú povinnosť zlepšiť ich ochranu, ich práva, podporiť ich. Myslím, že k niektorým bodom sa budeme snažiť približiť tieto postoje zosúľadiť ich, predložiť ich rade a by sme sa dostali do toho správneho prístavu, čiže aby sme splnili ten náš cieľ. Myslím si, že preto, aby sme sa do tohto dobrého prístavu dostali, tak nemôžeme cez palúbu hodiť tie práva, ktoré vychádzajú z tejto smernice a ktoré sú vlastné obeťam, ktoré uh, tieto práva potrebujú mať zabezpečené. Uh, to je to prvé základné právo vedieť, keď nevieme, tak ako môžeme ďalej konať. Preto si myslíme, že je veľmi dôležité článok 21, ktorý hovorí o shudders. To je veľmi dôležité. Budeme sa snažiť zamyslieť nad tým, aké riešenie môžeme dosiahnuť bez toho, aby sa kdokoľvek cítil poškodený a chcem poďakovať za podporu všetkým ako sme už hovorili, boli tu rôzne pochybnosti. Pochybnosti vždy budú, ak sú inteligentné a ak sú pozitívne, tak môžu len prispieť, ale my chceme obeťam pomôcť, pretože skúste sa žiť do ich kože. A každý z nás môže sa raz tou obeťou stať. Takže myslím, že toto by mal odstraniť tie naše pochybnosti. Ďakujem. Thank you very much to the both uh, rapporteurs. Veľmi pekne ďakujem obom spravodajkyniam. Ďakujem pani Jiménez, že láskavo so mnou vzdielala predsedníctvo, predsednícke povinnosti a ďakujem poslankyniam a poslancom výboru LIGBE, že nám umožnili zorganizovať naše spoločné zasadnutie. ukončujem spoločné zasadnutie výboru FAM a LIBE a o minútu začne, alebo bude pokračovať, zasadnutie výboru FAM. Jag är välkomna tillbaka. Jag tänker... vítajte všetci. Teraz zasa budem hovoriť po švedsky. Hovorí predseda. Je to moje právo. Teraz začíname ďalším bodom programu. Ustanovenie nástroja financovania na podporu demokracie ľudských práv vo svete. Pani Matera nemohla prísť na dnešnú schôdzu, bohužiaľ, takže navrhuje, aby pán Bastos ju zastúpil. Nech sa páči, pán Bastos. Ďakujem. Pán predseda, eh, kolegyňa sa nemohla zúčastniť a pripravila mi poznámky. Poverila ma s tým, aby som vám odprezentovala jej príspevok v decembri 2011. Európska komisia navrhla Európsky parlamentu a takisto rade vypracovanie nariadeniu, ktorý by zabezpečil nástroj o financovaní pre eh, šírenie demokracie na celom svete. Na tomto na tejto medzinárodnej scéne Európska únia chcela šíriť hlavne ľudské práva. To je článok 2 o zmluvy o fungovaní EÚ tvrdí, alebo stanovuje, že Európska únia musí zabezpečiť dôstojnosť, rovnoprávnosť, ako je ochranu ľudských životov. Vzhľadom na tento článok Európska únia má rôzne nástroje pre finančnú a technickú spoluprácu udelovanie finančných pomoci napríklad tretím krajinám Európska únia vždy nastoluje dôležité podmienky pre tieto krajiny v oblasti ochrany ľudských práv a práv žien, pretože práve žena sú súčasťou ochrany ľudských práv naša kolegyňa pani spravodajkyňa Barbara Matera v tomto svojom stanovisku k návrhu nariadenia zapracovala tie dôležité zmienky o účasti žien na týchto špecifických eh, postupoch eh, za, kvôli zabezpečeniu rovnopra- rodovej rovnoprávnosti a takisto demokracie. Toto je veľmi úzko prepojené vzhľadom na to, že ženy a mladí sú častokrát eh, obeťami násilňa v tých krajinách, ktoré sú ešte len na ceste demokratizácie. V týchto krajinách ženy nemôžu, napríklad eh, nemajú hlasovacie právo, nemôžu hlasovať. A pretože nemajú miesta, kde by takéto právo mohli eh, vykonať. Nikdy v týchto krajinách, eh, keď to nebude zabezpečenie, bude plná sloboda ani plné dodržiavanie základných ľudských práv. Európska únia teda musí špecificky pritiahnuť pozornosť k takýmto dôsledkám, ktoré spôsobili napríklad prírodné katastrofy alebo vojenské operácie, kde nedostatok základných ľudských práv býva práve, alebo nezabezpečenie základných ľudských práv býva práve oveľa častejšie v pozmeňujúcom návrhu číslo 2 Barbara Matera žiada, aby sme, pritia, aby sme obzvlášť venovali pozornosť násilu páchanému na ženách a na deťoch vo vojnových konfliktoch. Na základe štatistík pri týchto o extrémnych okolnostiach ženy a deti sú najzraniteľnejšími a sú na nich páchané rôzne druhy násilia. V pozmeňujúcom návrhu číslo 3 Pani Matera zdôrazňuje základný aspekt účasti žien na politickom živote, ich hlasovacie právo a sloboda. Preto, aby sa na, týchto, na tomto hlasovaní mohli zúčastňovať, pretože pokiaľ toto nebude zabezpečené, tak potom nie je možné to považovať danú krajinu za demokratický režim. Toto je potrebné žiadať systematicky. Spravodajkyňa takisto vyjadruje dôležitosť pozorovateľských misií EÚ v takýchto krajinách, ktoré sa nedávno vybrali na cestu demokratizácie, pokiaľ ide o dodržovanie základných ľudských práv, práv žien a detí. Pretože je potrebné si uvedomiť, že v týchto krajinách je potrebné zabezpečiť oveľa väčšiu účasť žien na politickom živote. A nakoniec, pani spravodajkyňa sa domnieva, že Európska únia musí sa snažiť cez soft Power nastoli také podmienky, cez ktoré by boli zabezpečené práve tieto základné ľudské práva, bez ktorých nie je možné udeliť finančnú pomoc a rozvojovú pomoc práve týmto krajinám. Toto je veľmi účinný nástroj preto, aby tieto krajiny naozaj realizovali efektívne demokratické zmeny, aby ženy prispeli k aktivitám, keď budú zvolené vo svojich krajinách demokratizácii týchto režimov. Pani Matera v týchto podmienujúcich návrhoch eh, zapracovala a žiadala zapracovanie týchto stanovisk. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dostala slovo pani Nevedelová. Is that okay? yeah, Thank you very much. I was... Veľmi pekne ďakujem, budem hovoriť po slovensky. Pekne, ja som denný spravodajca skupiny socialistov a demokratov. Ja si myslím, že to, čo navrhla pani, pani spravodajkyňa, je samozrejme veľmi pozitívne a len so všetkým môžeme súhlasiť. Možno jedna vec, ktorú by som trošku modifikovala, ona navrhuje, aby pozorovateľské misie Európskej únie pri voľbách v daných krajinách boli zložené samozrejme rovnoprávne zo žien a mužov, to je fajn, ale možno by som išla trochu ďalej, že aby bolo neoddeliteľnou súčasťou každého programu takýchto misií, a to nielen pozorovateľských misií pri voľbách, a nielen v krajinách, ktoré sa novo stali e, demokratickými, ale všeobecne vo všetkých krajinách, aby bola vždy otázka rovnoprávnosti žien Eh, súčasťou diskusie, aby tam vždy boli zástupcovia ženských organizácií alebo ženské lobby a takisto, aby eh, diskusia o právach žien a o rovnoprávnosti bola neoddeliteľnou súčasťou každej jednej diskusie na akákoľvek misii, ktorú Európsky parlament alebo Európska únia bude robiť. To znamená, že napríklad aj keď sú parlamentné delegácie do tretích krajín mimo Európskej únie, aby vždy bola súčasťou programu takisto diskusia o právach a rovnoprávnosti žien. Čiže toto je moja modifikácia, inak so všetkým, čo pani spravodajkyňa navrhla, súhlasím. Ďakujem veľmi pekne. Tak frie. Eh. No ďakujem vám pekne. Okrem toho sa už nikto neprihlásil. No a preto môžeme dať slovo komisii. Chcete sa vyjadriť? Nie. Dobre. Tak teda, ak mi dovolíte, ja som súčasťou týmu, ktorému predseda komisia, ktorý vyjednáva Európskom nástroji pre demokraciu a ľudské práva. Tak preto som tu, komisia je teda výdrom a som súčasťou členom tohto týmu. No a samozrejme, rodová dimenzia je veľmi dôležitým, dôležitou súčasťou nariadenia. Je to neudeliteľná súčasť aktivít financovaných v minulosti. Nový návrh stavia na návrhu z minulosti, čo vidíte pred sebou, návrh komisie je evolúcia, nie revolúcia. Chceme budovať na existujúcich nariadeniach, chceme podporiť kapacitu Európskej únie, chceme podporiť nástroj pre ľudské práva, samozrejme demokracia ľudské práva, samozrejme zohľadná špecifika, hlavný črt tohto nástroja občianskú spoločnosť a rodovú rovnosť. Samozrejme, to je súčasťou už návrhu. Máte úvodné ustanovenie o rodovom rozmere. Nemáme problémy s návrhom alebo návrhmi o rodovej rovnosti a ostatných ustanoveniach. Možno len jedna pripomienka o pozorovateľských misiách. Myslím, že my sa snažíme z EU, samozrejme o účasť žien na misiách, ale je tam ešte veľa nerovnováh, ktoré treba zohľadniť, keď sa takáto misia e, vyšle. To už musí byť geografická rovnováha. má partnerov z Európskej únie, Švajčiarsko, Kanada, teda to sú tiež súčasťou misií a samozrejme treba zohľadniť aj kandidátov, ktorých navrhujú krajiny, no a členské štáty navrhujú. Takže často je tu dobrá rovnováha, vidíme keď množstvo žien. No a súhlasím s poslednou pripomienkou radou dimenziou pozorovateľských misií. My sa snažíme vyšovať analýzy a diskusie o rodových otázkach všetky správy pozorovateľských misií. Teraz sa majú súčasť, alebo hovoríte, že situácii žien, o ich možnosti voliť a kandidovať, takže to sa zohľadňuje a je to dôležitá súčasť analýze správ EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Papadopulo, nech sa páči. Pán predseda, Myslím, že naozaj to bola vynikajúca prezentácia. A máme naozaj pravdu, že sme zdôraznili pozorovateľské misie na e, týchto voľbách. Je potrebné, aby tam bolo rovnako zastúpené ženy ako aj muži. Je to veľmi dôležité, ak naozaj chceme zabezpečiť integráciu žien do politického života. Ale tiež sme povedali, že cieľom pre dodržiavanie základných ľudských práv a takisto aj rodovej rovnosti by malo byť, že vždy, keď my udelujeme finančnú pomoc tretej krajine, je potrebné tam mať túto zmienku, túto zmienku o rodovej rovnosti. A táto zmienka by mala byť už zakorporovaná takisto v tej predstupovej fáze. Napríklad, ešte keď sa len pripravuje táto dohoda, je potrebné, aby táto dimenzia, tento rodový rozmer bol jedným z parametrov, jedným z kritérií, ktoré by mali umožniť to, napríklad, že či Turecko sa posnažilo a či pokročilo vpred v rámci svojich prístupových rokovaní a tak ďalej pretože tam určite nie je tá rodová rovnosť zabezpečená medzi mužmi a ženami. Vždy, keď udelujeme finančnú pomoc tretej krajine, je potrebné, aby paralelne sme žiadali túto rovnosť aby sme zdôrazňovali práve tento rodový rozmer, hlavne keď poskytujeme predvstupovú e, pomoc. A myslím si, že je to veľmi dôležité. Ja osobne predložím tomu pozmeňujúci návrh. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Neviem, či pani Basos chce na záver ešte niečo povedať. Nech sa páči, máte slovo. Eh, ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Rovnako ďakujem zástupcom ESVČ no, v mene. Spravodajkyne samozrejme. Ja odozdám všetky vaše pripomienky. Ja som si istá, že si ich rada vypočuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a na záver by som chcel ešte dodať, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. jún o 17.00. Hlasovanie sa uskutoční 21. júna vo výbore. A na FETE sa bude hlasovať 10. júna. Dobre, tým sme ukončili tento bod. A možno by sme sa mohli zaoberať bodom programu 20. Je to veľmi stručné. Insulbek, Anna Záborská a ja sme boli na delegácii v Cypre, na Cypre Antonio Papadopulo, Teo Karos z Cypru tiež. No a navštívili sme Cyper, Cyprus a kvôli nadchádzajúcemu predsedníctvom. Bol to vynikajúci program. Dostali ste k tomu podklady. No a tam nájdete všetky informácie. Boli to dobré diskusie. No a na záver, alebo teda tak, dalo by sa to zhrnúť e, asi tak, že cyperské predsedníctvo venuje veľkú pozornosť téme rovnosti príležitosti. No a či z toho niečo bude, to už je niečo iné, ale sú rôzne inštancie, inštitúcie, rada, komisia, všetci majú na to vplyv, ktorých si chcú uplatniť ale prejavujú dobrú volu máme mnohých zaujímavých partnerov. No a hovorili sme aj s ľuďmi z parlamentu a zástupcami vlády. No a viac sa k tomu už ani povedať v podstate nedá. Pani Zuba, vy chceli by ste niečo povedať? Obrigada, senhor presidente. Uh, em primeiro lugar... Ďakujem, predseda. No poprvé, myslím, že tá návšteva bola veľmi pozitívna. Nadviazali sme vynikajúce kontakty a myslím, že jeden z dôvodov, prečo to bolo také dobré, je, že sme sa nestretli len s predstaviteľmi vládnych inštitúcií, alebo dokonca len parlamentných inštitúcií, aj keď sme sa s nimi stretli. Ale stretli sme sa s viacerými predstaviteľmi viacerých MVOčiek, neziskových organizácií, ktorí sa zaoberajú rodovými otázkami, otázkami ženských práv. Takže zistili sme, čo predstavuje ich prácu, aké je ťažisko ich práce priamo v teréne, no a rovnako sme si vypočuli ich stanoviska k niektorým kľúčovým otázkam. No predseda už povedal niečo k viacerým aspektom návštevy. Predsedníctvo zohľadnilo niektoré myšlienky o ženských právach, o ktorých sa hovorilo na výbore. No a myslím, že budúce cyperské predsedníctvo hmm sa zaoberalo konkrétne smernicou o materskej dovolenke a platovou diskrimináciou. Takže toto, toto sú myšlienky cyperskej vlády, ktoré sú ich prioritou a budú na programe predsedníctva. No a čo sa týka niektorých špecifickejších, špecifickejších otázok, týkajúcich sa Cypru. Myslím, že tu niekoľko konkrétnych otázok, ktoré sa týkajú žien, ktoré, o ktoré by sme sa mali detail, zaujímať detailnejšie. Viaceré organizácie, dokonca aj vládne agentúry, vyjadrili obavy z obchodovania so ženami. Tu poverne veľa nelegálnej imigrácie žien na Cyprus. A otázka je, či pracujú, pod akými podmienkami pracujú, či sa rešpektujú ich práva. To sú všetko otázky, ktoré zazneli. No a problém obchodovania so ženami, zneužívania žien bol skutočne vážne potom programu. A je to skutočne hrozný úkaz a je hamba, že sa to deje na území EÚ. Takže toto je otázka, ktorú treba neustále opakovať. čo sa týka politiky Cypru, otázka hrodovej rovnosti, tak sa dá povedať, že Cyprus má rozvinutú legislatívu, hlavne čo sa týka násilia na ženách. Ale už rozdiel je implementácia v teréne. Zákony sú teda dobré, avšak problémom je, že ich treba implementovať v praxi. A tu vidíme stále nedostatky. No a jedna vec, ktorá sa ma osobne dotkla, že som bol asi pre prvýkrát, a pre mňa bolo šokujúce vidieť krajinu, ktorá je členskou, štát, členskou krajinou EÚ a ktorá a práva ich občanov sú pravidelne spochňované a zneužívané okupáciou inej krajiny, ktorá okupuje viac ako polovicu územia Cypru. No a situácia je to už od roku 1974. Um, ehm, que eh, este e- Ja som bola šokovaná a je šokujúce, ak si pripomeniem, že parlament a európske inštitúcie neustále hovoria o medzinárodných otázkach, vydávame uznesenia o ľudských právach neustále, ale veľmi často tie debaty nie sú nie sú odvodnené. A keď priamo na našom území vidíme závažné porušovanie ľudských práv, myslím, že rezolúciu USN treba náležite uplatňovať a treba ukončiť vážne porušovanie práv Cyperčanov, ktorých územie okupuje iný štát. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som chcel poukázať na to, že sme prekročili časový rámec. Už malo začať zasadnutie koordinátor. Pani Papadopulo ešte dostane slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, je pravda, že ten, táto návšteva na Cypre bola veľmi pozitívna. Ja som bola veľmi osobne šťastná, že som sa mohla stretnúť s kolegami na Cypre. Je pravda, že je potrebný byť prítomný na Cypre, aby ste pochopili, čo to znamená žiť v tejto krajine, kde časť je obsadená, okupovaná. E, predsedníctvo sa venovalo európskym otázkam a jedným z jej cieľov v rámci národných mechanizmov je práve šíriť ženské práva. To spadá pod kompetenciu Ministerstva spravodlivosti a my sme tam zdôraznili práve násilie páchané na ženách. Boli tam mnohé demonstrácie na Cypre, ako aj v Európskej únie, ktoré sa budú práve týkať tohto násilia páchaného na ženách. Od 84. Eh, roku cyperská vláda je veľmi pokroková v svojom boji násilia, proti násilu páchaného na ženách. Myslím, že to je to správne chovanie. Hovorili sme o tom aj na Rade Európy. Myslím, že je to veľmi dobrá legislatíva, legislatíva, ktorá je harmonizovaná, ale pri transponovaní je vždy e, pár problémov ktoré vyvstanú. My sme na výbore žien sme sa stretli s takými ženami, ktoré sa zúčastňujú na politickom živote. My sme tu mali v zastúpení e, práve sme boli kontaktovaní s tým, že tie, eh, to zastúpenie žien tam nie je dostatočné, že ich je tam oveľa menej ako mužov. V niektorých dokonca oblastiach, takisto aj v sektore, eh, nielen privátnom, ale takisto aj vo verejnom sektore. Takže ešte je tu dlhá cesta pred nimi a nás zaujímalo o to, ako sú ženy, ktoré pochádzajú z imigrantských kruhov, zakomponované do uh, tak politického, ako aj verejného života. My musíme pracovať na tom, aby sme ich lepšie hm, zaintegrovali do cyperskej spoločnosti Avšak tým chcem povedať, že vždy vítame s radosťou našich európskych kolegov, pretože je to práve príležitosť sa dotknúť osobne tej situácie na Cypre, aby ste osobne videli na vlastnej koži, pocitili, ako e, sa zaobchádza s cudzincami, pretože častokrát v parlamente hovoríme o porušovaní ľudských práv v tretich krajinách, ale v mojej vlastnej krajine na Cypre návštevníci si uvedomia, že toto porušovanie práv e, stále pokračuje zo strany Turecka už vyše 30 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a tým sme dbavili aj bod 20. Ak by niekto chcel ešte povedať, nech sa páči, alebo môžete si prečítať e, túto správu o ceste na Cyprus. 21, žiadneho známenia, 22 ďalšie, zasadnutie sa uskutoční 4. júna 2012, 15 až 18.30. Takže to bude vypočutie. V situácii žien v Severnej Afrike. A tým Teraz ukončujem toto zasadnutie a o pol minúty začína zasadnutie koordinátorov. about, about the violation of human rights of European women citizens. Yeah.